Sir Robert, can we start? Môžeme začať? Dobre. Potrebovali sme vaše povolenie. Ja som to urobil, lebo vždy on eh, ma predbehne a tentokrát som chcel byť prvý ja. Dobre. Začneme spolu. A tu máme teraz e, tú česť a potešenie, že je s nami pán Kristian Leffler a on je e, hlavný riaditeľ AS e pre Ameriku, Severnú a Južnú a on nám povie niečo o rokovaniach o Kube, ale tiež nám bude hovoriť o ďalšom vývoji v Latinskej Amerike. Máte slovo. Now the, the, I hope it will be... Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že to bude potešenie a mm, podsta je na mojej strane. E, dovolte e, mi rýchlo vám zaktualizovať e, situáciu v rôznych procesoch konsolidácie. alebo angažovania sa, alebo posilňovania zmluvných vzťahov s Latinskou Amerikou. nové dieťa na mm, sídlisku, ak môžeme kastrovcov nazvať deti na sídlisku, je Kuba, kde rada nedávno dala komisii a EAS inštitúciám ES e väčšie usmernenie, aby začala s politickom dialogom a e, dohoda o spolupráci s Kubou. Toto bolo predmetom istých rozporov a dlhého posudzovania uvaženia medzi členskými štátmi, než sa rozhodli urobiť tento krok. Myslím si, že je dôležité počiarknúť, že ciele s týmto usmernením a dohodou s Kubou, ako je to udené v tých usmerneniach na vyjednávanie, nie je v zásade zmeniť našu politiku voči Kube, ale je to kontinuita pri mm, plnení cieľov, pri zmene postupov a prístupu. Zásadné ciele a zásadné ciele politiky e voči Kube sú dlho známe Ich cieľom je podporiť zmenu a modernizáciu na ostrove a obhajovať a podporovať ľudské práva a rozširovať priestor pre Kubancov, jednotlivcov pri plnení ich základných slobod. Toto ostalo nezmenené a je to veľmi jasné aj z tých usmernení, ktoré sme dostali od rady, že toto má byť zásadný cieľ budúcej dohody. A prečo zmena? Dôvod v zásade je taký, že veci na Kube sa hýbu, hýbu sa pomaly a E, treba na to e, výnimočne e, silnú trpezlivosť, aby sme sledovali a zistili tieto zmeny, ale sú tu zmeny. A no, sú tu isté dôležité zmeny v oblasti hospodárstva, sociálnej štruktúry a až do istej miery aj v oblastiach, ktoré sa týkajú v zásade politiky a politických práv. Je to známe aj Kubáncom, že by sme mm, boli radi, keby tento proces e, sa napredoval a rýchlejšie sa vyvíjal. No my môžeme posúdiť, ako môžeme doprevázať tento proces zmien a to je cieľom dohody. Toto nám poskytne rámec, mal som pokúšenie povedať silnejší rámec, no v súčasnosti ešte nemáme žiadnu dohodu s Kubou a nemáme žiadny zmluvný rámec vôbec. To nám poskytne takýto rámec, v ktorom môžeme presadzovať dialog a spoluprácu pre plnenie tých cieľov, pre podporu zmeny, väčšej slobody, väčšej účasti, a väčšej dynamiky na Kube v prospech Kubancov. EU už má spoluprácu s Kubou, už ju máme dosť dlho, už 25 rokov Časť toho obdobia bola prerušená spolupráca, ale opäť e, bola obnovená v 2008. Dúfam, že nám to umožní lepšie e, určiť štruktúru tejto spolupráce. Máme dialógy s e, Kubou, ktoré prebiehajú na vysokej politickej úrovni nepravidelne a pravidelnejšie na technickej úrovni alebo na úrovni vedúcich úradníkov o technických otázkach, ako napríklad e, klimatické zmeny alebo predchádzanie katastrofám a ďalšie politické otázky, vrátane ľudských práv. Chceme tiež posilniť tento dialog a e, zasadiť ho do silnejších základov, aby sme potom mohli ho ďalej rozvíjať, aby dialog v rôznych oblastiach od politických, až sociálno-ekonomických, až technických, e, mohol vyformovať e, e, tú voľbu, ktorú robíme v spolupráci. Ďalší dôvod, prečo sme sa snažili zo strany inštitúcií, teda komisie a SČV, vydať tento mandát na vyjednávanie a tieto usmernenia, je taký, že hoci v zásade stanovisko EÚ je už mnoho rokov jasné. Aby sme boli úprimní, praktické plnenie tohto princípu v mnohých členských štátoch je možno povedať je rozporu plné um, asi viac ako polovica štátov podpísala svoje memoranda a vyhlásenia s Kubou, kde sa zasadzujú dialog a spoluprácu. Niekedy e, to zachádza nad rámec toho, čo je uvedené v spoločnej politike EU a niekedy je to trošku e, pevnejší vzťah s touto spoločnou politikou. A preto dúfame, že keď e, začneme spoločne na tom pracovať, tak nám to umožní dosiahnuť e, väčšiu stupeň spoločnej vízie a súdržnosti v prístupe EÚ voči Kube. A myslím, že to by bolo pre prospech nás všetkých a myslíme, že to by bolo na prospech aj Kuby a ich e, vzťahov z EÚ tým, že máme komplexnejší a viac konsolidovaný prístup Dostali sme úsmernia e, k vyjednávaniu alebo rozhodnutie o nich e, z rady 10. februára. A komunikujeme s kubanskou vládou, že na základe toho teraz e, budeme mať splnomocnenie na vyjednávanie a tiež sme dostali potvrdenie od nich, že teraz sú pripravení začať toto vyjednávanie a my sme to ešte nezačali z jednoduchého dôvodu veľkej nekompatibility. Ehm, čakáme na vhodnú chvíľu, kedy my na strane EÚ a naši menovaní kubanskí partneri budú k dispozícii, aby sme spustili ehm, túto prácu a začali a vydali sa na cestu k dohode. Ak dovolíte, pán predseda, veľmi stručne vám poviem, kde sa nachádzame o veci nejakých ďalších prebiehajúcich procesov. Tento aj budúci týždeň bude dôležitý v tomto kontexte vyjednávania a 21. marca tu bude zasadnutie v Bruseli o hlavných e, obchodných vyjednávačoch e, z Mercosuru a z, so mnou a s e, riaditeľom z Digitrade, aby sme zistili, ako na to stojíme s prípravou recipročných krokov v liberalizácii a ak to bude možné, tak nám to umožní opäť rozbehnúť ten proces vyjednávaní a tento završiť, dúfajme, úspešne v pomerne blízkej budúcnosti. Stále sú tu ešte veľké ťažkosti medzi štátmi Mercosuru pri definovaní, ako môže e, vyzerať ich ponuka. Samozrejme, len to e, teraz hádame, ako to bude vyzerať a stále ešte sa musíme presvedčiť, či to dosiahne takú úroveň, aby bola pre nás uspokojivá počas posledného kola vyjednávaní. Dúfame, no nie sme si úplne istí, ale dúfame, že sa nám to podarí a som si istý, že po schôzi tento týždeň moji kolegovia na vás veľmi radi budú informovať o tom, ako oni vidia túto situáciu po tomto zasadnutí. My sme pripravení aktívne sa zúčastňovať e, na tomto procese o neobchodných témach, o dialogu a spolupráci, e, o dohode o pridružení s EU a Mercosurom. Stále to ešte treba ďalšie veci vyriešiť, ale tieto sú pomerne drobné v porovnaní s tými výzvami, ktoré ostávajú v oblasti obchodu a ekonomickej oblasti. Budúci týždeň bude v Ekvadore druhé kolo vyjednávaní pre integráciu Ekvadoru do e, viacstrannej dohody o voľnom obchode s Kolumbiou a z Peru. Mali sme prvé formálne kolo v januári po e, sérii prípravných zasadnutí druhej polovici minulého roku a toto bolo sľubné. A tiež e, ekvadorská strana sa jasne zamerala na opatrenia o tom, čo potrebujú robiť, e, aby uzatvorili e, tieto dohody aj na strane Ekvadora aj Peru. A bolívijská strana chcela zvrazniť viaceré otázky, tiež sa domnevali, že Ekvador si zaslúžil osobitné posudzovanie, čo sa týka ekonomických rozdielov medzi nimi a mm, Kolumbicami a Peruancami. A tiež tu v, bolo otvorených viacero nových obchodných otázok, ako napríklad necolných obchodných e, prekážok, ktoré nastávajú v obchode s Ekvadorom za posledné mesiace a ktoré nedosiahli taký pokrok, aký by sme chceli v týchto rokovaniach. No budem musieť opäť hodnotiť túto situáciu vzhľadom na výsledok e, druhého kola rokovaní budúci týždeň v Kito. A e, ďalšie existujúce rámce, ktoré e, očakávame, sú pri zlepšení vzťahov s Mexikom a s Chile. S Mexikom sme ustanovili spoločnú skupinu, aby pripravil dohodu o spolupráci, dialogu v oblasti obchodu a ekonomiky a mali sme spoločné zasnutie s touto spoločnou skupinou v hlavnom meste Mexiko v polovici februára a dosiahli sme značný pokrok pri definícii spoločnej vízie o tom, ako má vyzerať budúca vylepšená globálna dohoda. Budeme mať ďalšiu výmenu informácií v nasledujúcich mesiacoch. Väčšina z toho budú virtuálne prostredníctvom videokonferencie a možno bude ďalšia schôdza z oči v oči neskôr na jar s cieľom dokončiť spoločnú správu. Ehm, buď pred eh, letnou dovolenkou, alebo na jeseň, kde budú zapracované odporúčania ľudí z Mexika aj z EÚ a Mexičania by radili. toto videli ako veľmi ambiciozne. A Asi viete, že Mexičania minulý týždeň chceli riešiť tie otázky z USA a ani USA, ani EÚ neboli pripravené urobiť z toho viac stranné vyjednávania od začiatku. Mexičania tiež vedia o tom, že e, sa chystáme dokončiť vyjednávania SITA a SPA s Kanadou a zatiaľ čo tá globálna dohoda s Mexikom poslúžila dobre obom stranám, za tých 12 rokov, čo je v platnosti, si uvedomujeme, že vzhľadom na e, vyjednávania medzi EU a Kanadou a prebiehajúcimi vyjednávaniami z USA je na čase to povýšiť a byť ambicioznejší aj e, v súvislosti s Mexikom. Sme si istí, že e, toto určí aj spoločnú roveň ambícií, ktorá umožní e, službám z komisie na jeseň pripraviť e, návrh. Potrebujeme urobiť e, dopadov štúdiu aj ďalšie prípravné kroky a potom budeme mm, pripravať návrh na mandát vyjednávací, ktorý môžeme predložiť začiatkom budúceho roku a spustiť tento proces. S Chile trošku zaostávame a tiež súhlasíme v zásade, že by sme mali posilniť e, dohodu o pridružení medzi EÚ a Chile. A e, nedávno, pred e, pár mesiacmi, sme dostali návrh z Chile o tom, ako ďaleko má ísť tento návrh, táto aktualizácia a toto posilnenie. A teraz prebieha diskusia medzi nami a čilskými orgánmi o tom, aby sme zistili, či môžeme zvýšiť úroveň ambície na to, čo eh, bližšie zodpoveda našim ambíciám, eh, ktoré eh, sú príliš ďaleko od toho, čo predpokladáme s Mexikom. A to by tiež súhlasil s tým, že budeme mať moderné, ambiciozne ciele, ktoré máme napríklad s Kolumbiou a Peru a chceme ich posilniť s Mexikom a Chile. A to nás e, povyší na tú istú úroveň. A myslím, že tieto diskusie v Čile budú trvať trošku dlhšie a my e, sa chystáme neskôr v tomto roku alebo začiatkom budúceho roku, e, kým dospieme k jasnému pohľadu na to, ako môžeme spoločne trošku viac dosiahnuť. Takže prepáčte, že som dlho hovoril, dúfam, že som vám osvetlil, kde sa nachádzame v tých rokovaniach. Ďakujem, pán Slafranka. Ďakujem za vaše vystúpenie aj za informácie vo vzťahoch EÚ, Latinská Amerika. Ja si myslím, že bola táto rozpráva potrebná, pretože máme síce aj veľa iných naliehavých otázok v zahraničnej problematike, ale nemali by sme čas a mali by sme si jasne uvedomiť, aké sú priority a rokovania EÚ a tiež teda vzťahy s Latinskou Amerikou. Začnem aj Jakubov. Povedali ste, že rozhodnutie Rady ministrov vychádzalo zo zmien na Kube, že boli udelené usmernenia pre rokovania. To je základná zmena vzhľadom na to, že Kuba je jediná krajina Latinskej Ameriky, ktorá nie je na EÚ naviazaná nejakou dohodou. Vy poznáte veľmi dobre stanovisko EP, ako sme sa angažovali v otázke ľudských práv, ako sme udelovali cenu Sacharov. A táto kubánska anomália sa nemôže vyčítať EÚ Určite ste mohli skonštatovať, že EP nikdy nebol prekážkou v mandáte rokovaní s Kubou a dúfame, že dojde k citlivým, hmatateľným zmenám vo vzťahoch s touto krajinou, vychádzajúc z toho, že kolegovia ako Luz Janes by mohli slobodne cestovať na Kubu. A teraz by som rád vedel o e- od ESVČ, o akom harmonograme uvažujú v prípade rokovaní a v prípade teda politického dialogu a spolupráce, keďže podľa záverov rady vychádzame e, z týchto záverov a vieme, že na konci tejto cesty, ak rokovania sú úspešné, by mala byť uzavretá dohoda. Sme veľmi spokojní to, že Ekvador sa chce pridať k tej viacstrannej dohode s Kolumbiou. Dúfame, že dojde čoskoro k druhému kolu rokovaní. A tu by som rád upozornil na fakt, že by bolo dôležité, aby ste upozornili ekvadorské orgány na potrebu rešpektovať právnu istotu európskych investícií v Ekvadore práve aj v predvečer týchto rokovaní. Pokiaľ ide o Mercosur, ja som spravodajcom pre túto asociačnú dohodu v tomto volebnom období. Bolo to veľmi frustrujúce pre mňa, pretože sme nevideli materializáciu, realizáciu konkrétnej ponuky, konkrétnej možnosti. A dúfajme, že 29. marca schôdza ponúkne konkrétne možnosti, aby sa táto dohoda mohla uzavrieť, pretože má obrovský význam vzhľadom na význam týchto dvoch veľkých blokov, či z hľadiska obchodného, geostrategického a tak ďalej. Ja rád by som vedel, aké sú očakávania Eh, od tej schôdze toho 29. marca, že by sme mali konkrétne kroky, ktoré nám, by nám umožnili dostať sa z tej patovej situácie, a teraz Mexiko a Chile, obnovenie asociačnej dohody. Pán Leffler, viete veľmi dobre, aké je moje stanovisko. Summit EU eh, celak z minulého roka Dali sme pracovným skupinám mandát, aby identifikovali tie oblasti, kde by bola možná dohoda. A v Mexiku e, došlo k významnej ústavnej zmene. A dúfam, že z toho budú profitovať aj európske firmy, hlavne v telekomunikáciách a v energetike. Celý tento čas, čo pracujeme v tejto linii, bolo to dosť dlho, keď už konečne diskutujeme o tejto téme. Bol by som rád, keby sme mali dostatok času, aby sme o tom diskutovali a preto by som aj rád uzavrel moje vystúpenie, hoci obširnejšie. My chápeme, aký má význam dohoda z USA, ale bolo by oveľa ľahšie, uzavrieť asociačnú dohodu s Mexikom. Sú tu dosť dlhé deadliny a ja som presvedčený, že vy sa budete snažiť, aby sme tieto možnosti využili, aby sa táto dohoda uzavrela. A dúfam, že oddelenie pre obchodné rokovania e, sústredilo všetky svoje sily na to, aby sa táto dohoda uzavrela a aby to samozrejme išlo v prospech našich záujmov. To isté v prípade Čile. Bol by som rád, keby ste zareagoval na ten harmonogram, pretože ja si myslím, že v politike sú aj termíny veľmi dôležité. Pán Janes nasleduje, nech sa páči. A ocením, keď sa obmedzíte na 3 minúty vo svojom vystúpení, nech sa páči. aby 20 rečníkov, ktorí sa zapísali, aby sa mohli vyjadriť. Budem stručný. Poprvé chcem poďakovať pánovi Lefflerovi za jeho vystúpenie a vysvetlenie. A to vystúpenie má hodnotu samo o sebe, pretože to, čo povedal, tak už to sú veľmi podrobné informácie a tých 20 rokov diplomatického jazyka Viem veľmi dobre, že ako sa elegantne hovorí a nič sa nepovie, pretože keď si to rozložíte na drobné a pozrite si nejaké adjektíva, no tak nemáme tam naozaj nič, žiadne fakty. Dobre, zaznamenali sme, že nič. Ďakujem pánovi Sala Frankovi, že ma osobne menoval, ako všetci dobre vieme. Pán Lefler to určite vie veľmi dobre. nezdvorilo a ilegálne ma vyhostili z Kuby, keď som mal platné vízum a keď sa budete rozprávať s kubanskými orgánmi, tak požiadajte ich, aby mi vrátili peniaze, ktoré som zaplatil za vízum. Dobre, keď už ma ani nepustia e, na Kubu, to je ich vec, ale sú to zlodeji, pretože si nechali peniaze za to vízum a následne ma vyhostili. Bolo by to veľmi dobré, bol by to veľmi dobrý signál aj pre kubánsky pre kubanskú stranu, aby ste im to povedal, že odteraz ani vy, európsky vyjednávači, ani členovia Európskeho parlamentu nebudete vyhostení z Kuby. Môžete kedykoľvek slobodne prísť No samozrejme, nezaručíme vám, že nebudete sledovaní tajnou policiou, ale môžete prísť a to by už bol krok vpred. A celá táto irónia, ktorú môžete skonštatovať, tak to je preto, že nie, že ja som bol vyhostený, ale mohol by sa to stať hoci ktorému inému poslancovi z inej krajiny či inej inštitúcie. A myslím, že hoci kto iný by zareagoval energickejšie. Ja by som sa ale vyjadril k Mercosuru, to sú veľmi dôležité rokovania. Tú dimenziu nebudem tu zdôrazňovať. V marci 2014 keď už takmer končí volebné obdobie v parlamente, nevieme ani len termín. My vieme, že tento termín sa ani nesplní, ale keby aspoň bol nejaký stanovený, teda termín ukončenia rokovaní, najprv teda výmena názorov a tak ďalej, no tak to je smutné. To, že nemáme dátum, to je na jednej strane dobre. To, že sa nedohodli, že dobré rokovania zlyhali. Aj to už je pozitívny krok, kiež by. Ale ja som skutočne veľkým zástancom toho, aby sa tieto rokovania úspešne ukončili a aby sa podpísala strategická dohoda EU-Mercosur. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Tenok, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No už, už angličina je úžasná, tak eh, som si myslel, že ste z tej istej krajiny ako ja, no ale možno nie. Takže gratulujem k vašemu vymenovaniu. Nemyslím, že sme sa predtým stretli už. A ja som veľký fanúšik Latinskej Ameriky a je to úplne zvyčajné v skupine ECR, kde nemáme španielských alebo portugalských poslancov, ale zaujíma nás táto vec, konkrétne Kuba a otázky ľudských práv spojené otázky ľudských práv na Kube. Nuž, pokiaľ sú kastrovci pri moci, tak sa nedá dúfať, že režim sa nejak výrazne zmení, ale jedného dňa skôr či neskôr Kuba sa zmení a zlepší ale e, sú obavy, čo sa deje vo Venezuele pod vládou Madurano a e, ja myslím tiež, že z hľadiska geopolitických e, hrozieb, ktoré vidíme v bezprostrednom, v bezprostrednom, v bezprostrednom susedstve, expansionizmus Ruska, snahy Číny. Je dôležité, aby EÚ a nielen niektoré členské štáty ako Portugalsko alebo Španielsko, ale aj Veľká Británia a William Hague, minister zahraničných vecí, mal to veľký záujem e, zlepšenie politických a obchodných vzťahov na bilaterálnej, ale tiež multilaterálnej úrovni. A by som chcel spýtať, či, nám môžete, či sa môžete vyjadriť e, k TTIPu. Bude dôležité pre ďalší parlament. Máme naftu a Vidíme e, Mexiko, Peru, Kolumbiu, Chile. Ďalšie vlády sú trochu e, izolované. No a je do Japonska a demokratickým štátom Ázie. Vidíte, že približne 20 rokov by mohla byť možnosť nejaká obrovskej oblasti spoločných hodnôt, demokracie ľudských práv a voľného obchodu, čiže z Japonska cez Latinskú Ameriku do Európy. sa na to týmto smerom a nie tak na východ. Ďakujem pekne. A teraz pani Lozing, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. No už eh, posnažím sa povedať to stručne. Chcel by som povedať, že z hľadiska mojej skupiny tento krok EU k dohode o spolupráci s Kubou vítame. Boli by sme radi, aby rokovania o politickom dialogu a dohoda o spolupráci a rokovania o tom no, boli založené na vzájomnom rešpekte a aby sa rešpektovala tá suverenita Kuby. Ja by som chcela poukázať na to, že Kuba je skutočne jediná krajina na svete, ktorej EÚ má spoločné stanovisko. To je skutočne osobitné a to niečo, čo neexistuje voči žiadnej inej krajine. No a normalizácia vzťahov s Kubou je skutočne nevyhnutná, bolo by dobré, ak by spoločné stanovisko mohlo byť v najbližšej dobe zrušené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Chrysler Dörfler. Ďakujem pekne, predseda. No, Kuba, to je taký nekonečný príbeh. Už sme začiatkom tisícročia boli ďalej, potom bol krok späť, Heidemari Výčerek Col, ministerka v Nemecku niečo dosiahla, potom bohužiaľ z nepochopiteľných príčin sa to zmenilo, no a no, Kastrovci, súrodenci Kastrovci alebo režim ešte stále pri moci, že raz sa to zmení. A ja som niečo konštatoval na návštevách Kuby, e, čo, čo obyvateľstvo, obyvateľstvu a vláde si nepáči, keď niekto zo zahraničia im chce hovoriť, čo majú robiť. Sú takí hrdí ako Španieli, ak sa na to pozrieme presnejšie, a hovorí, aby sme spravili niečo doma a nemuseli našich bývalých koloniálnych, koloniálnych pánov. No a, a teraz v marci je uplynulo 50 rokov, kedy od prevratu vojenského v Brazílii a potom trvalo veľmi dlho, kedy z konzervatívnych kruhov, kedy ju ešte presne až tak neexistovala, nuž um, um, boli tu dvojité štandardy, budovali sa továrne, vzťahy zvláštne. Tu ešte stále máme dvojité štandardy v Číne. Porovnaní s Čínou nevieme, čo máme robiť. Prvé, na, voči Číne robíme všetko, čo nás napadne. Voči Rusku sme trochu opatrnejší, ale prídu, ak prídu sankcie, tak, eh, ne, a, tak a eh, zaplatia najskôr nemecké podniky a nie španielské alebo portugalské, ktoré najhlasnejšie žiadajú sankcie. Dôležité je jedlo. Či postupujeme niekam ďalej vo vzťahu s Kumbou, a ako Maduro a Venezuela vplyva na situáciu na Kube. No a teraz spomeňme si na 1962, keď Chruščov chcel staviť rakety na Kube. Kennedy povedal, že bude vojna. Dúfam, že tie časy už uplynuli nuše. Prípad Mercosur. Otázka je, či sa niekedy dohodnú. Nie som si úplne istý. No, veľký mal veľké problémy s Kristinou Kirchner v Argentíne. Takže tí, ktorí chcú s Mercosurom, neviem, či to bude fungovať. No a aj o Mercosure sa hovorí už veľmi dlho. Ja by som rád zažil nejaký pokrok. No a pre obe strany to musí mať e, prínos a nie pre e, B1. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem veľmi pekne a poslanci za vaše pripomienky. No a možno by som začal tým, čo pán Tenok nazval takým tým komplexnejším, komplexnejším pohľadom. Potom ho trochu zúžim. Nuž, a iného, nie som vašim nie som z tej istej krajiny ako vy, aké dlho som strávil, dlho som vo Veľkej Británii strávil. Už no myslím, že ak mám byť k sebe úprimný, treba povedať, že keď sa pozrieme okolo seba vo svete, tak krajiny západnej pologule, Severná, Stredná a Južná Amerika sú krajiny, s ktorými máme najviac spoločných črn, črt tej spoločenskej vízii. Vízii toho, ako by mali vyzerať spoločnosti a aký, aký by mali byť vzťahy medzi mali byť vzťahy spoločnosti. To je na základe histórie, kultúry a jazyka, ale tiež na základe obrovského pokroku, ktorý prebehol takmer v celej Latinskej Ameriky. Takmer v celej Latinskej Amerike bol veľký pokrok v demokracii. A z toho globálneho pohľadu myslím, že treba uznať, že je, sú tu ešte stále veľké výzvy. Ja by som to nazval od formálnej, demo, formálnej demokracie k efektívnej, zodpovednej, reprezentatívnej vláde. Už eh, formálna demokracia, máte voľby a potom urobíte predsedajúcich formálne, a to nie je model, ktorý, ktorý sa snažíme, ale ešte nie je model, ktorý by eh, mnohí občania alebo vlády chceli. Takže my musíme pokračovať v zmenách a to možnosti pre dialog, spoluprácu, výmenu skúseností medzi EÚ a krajinami západnej hemisféry a to sú dialógy, v ktorých sa podielame, a to sú oblasti spolupráce, ktoré sledujeme. A robíme tak s tými ambíciami a bol by som rád, keby aj zvýšenou vzájomnou dôverou v mnohých ďalších krajinách. Ja som sa, ja som prišiel na toto zasadnutie z rozhodného dialogu medzi EU a Mexikom a skutočne máme za sebou za ostatné roky dlhú cestu z bola istá miera defensívneho skepticizmu na mexickej strane a neochota spolupracovať s občianskou spoločnosťou. Dostali sme sa k obrovsky veľmi ambicioznej agende, veľmi vysoká miera seba kritiky a aktívna snaha angažovanosti s občianskou spoločnosťou. A to len za pár rokov o rozvoja tohto dialogu a množstvo ďalších príkladov. Takže myslím, že v tom veľkom globálnom pohľade sme pripravení takže so všetkými našimi partnermi eh, s Kanadou na severe až po Argentínu a Chile na juhu. Niektoré budú náročnejšie a výsledky nebudú také rýchle, ako napríklad rokovania s Kubou, ale som presvedčený tiež, že v tomto celkovom kontexte sa nám podarí dosiahnuť dobrý pokrok. A je náročné pre mňa reakcii na otázku pána Salafranku, No, povedať niečo ku konkrétnemu kalendáru pre uhrokovanie s Kubou. Sme len v tých štartovacích blokoch. Ja som dúfal, že dnes vám budem môcť povedať, kedy začneme, ale včera som sa dozvedel, že dátumy, ktoré e, sme navrhli pre našich kubanských kolegov, nefungujú, nefungujú nie sú priateľné, ale je to len otázka dostupnosti, nie je tam žiadna taktika alebo hry, minimálne z našej strany nie. A dúfam, že budeme pokračovať, že formálne rokovania budú pokračovať každý druhý mesiac rôznymi rokovaniami medzi tým. No a, a rýchlosť pokroku bude závisieť aj od toho, ako bude kubánska stredná strana reagovať na našu agendu. Oni si veľmi dobre uvedomujú, že samozrejme akákoľvek dohoda z EÚ bude obsahovať ustanovenia týkajúce sa demokracie, riadenia ľudských práv a nešírenia zbraní hromadného ničenia. Neformálne potvrdili, že to pre nich nebude problém a očakávam, že problém je v detailoch, ale ten princíp je dohodnutý. Oni si uvedomujú, že spúšťame tieto rokovania so spoločným stanoviskom EÚ stále a ja im môžem nemôžem žiadnu perspektívu alebo uh, možnosť, kedy tá spoloč- to spoločné stanovisko bude zrušené. Bolo to prijaté jednomyselným rozhodnutím členských štátov na rade a môže byť takto odstránené. Jedine takto odstránené. Zrušené, ale dohodli sme sa, že rokovania budú pokračovať bez ohľadu na túto, toto spoločné stanovisko, ale s ohľadom na to, aké je jeho znenie. No a rokovania s Ekvádorom sú také priamejšie, pretože vieme zhruba, aký bude výsledok. Výsledok, že by si mal byť taký, čo je uvedené v dohode s Kolumbiou a s Peru. Nie sú to nové rokovania, je to obnovená angažovanosť Ekvádoru v rámci, ktorý sme ustanovili. Samozrejme, že to bude prispôsobené konkrétnym podmienkám v jednotlivých štátoch, ale úroveň, to prispôsobenie nebude taká rozsiahla. Je to krajina, ktorá by bola až taká rozdielna od dvoch susedov svojich na sever a juh a preto by sa nám malo podariť integrovať to. Nuž otázky investícií sú stále zdrojom veľkých obav. Ekvadorčania si to uvedomujú a v nedávnych týždňoch zmiernili svoje slova a menili retoriku, dali zároky EÚ členským štátom, hovoria, že úroveň ochrany nebude znížená v porovnaní s existujúcimi bilaterálnymi dohodami. A vec, ktorú si zaznamenali a bude to súčasťou nášho celkového prístupu. rokovania s Mercosurom. Bol by som rád, ak by som vám mohol povedať nejaký presný dátum, možno v vašej pozícii po stretnutí obchodných jednávačom teraz v piatok, pretože tam sa presvedčíme o tom, že tam je dosť podstaty. No a tie náznaky zatiaľ idú správnym smerom a tu dodatočný problém. No a stali sme náznaky z jednotlivých individuálnych štátoch. Keď sa to zhrnie v jednej ponuke, tak národné kdy možno znížia úroveň tých ambícií. To je šanca pre Mercosur, aby držali ambícií na úrovni, ktorá je nevyhnutná pre pokrok s nami. No a s Mexikom a Chile nečakáme na TTIP. Ja verím v súčasné opatrenia, preto myslím, že rokovania s jedným partnerom neznamenajú, že nemôžeme rokovať s druhým partnerom, samozrejme. Sú a tu aj výnimky, ale s Mexikom a Chile postupujeme. Čílskej vláde trvalo dlho, kým predložila odporúčania pre zlepšenie dohody po samite Santiago minulý rok. No a preto s nimi sme nepostupili až tak ďaleko ako s Mexikom. No a prípravné práce eh, s Mexikom veľmi dobre pokračujú a to bude dobré aj pri návrhu prvého rokovacieho mandátu a keď získame menovanie angažovanosti s Mexikom, tak všetky strany, účastníci rokovaní si veľmi dobre uvedia, uvedomia o túto prácu. ktorá vám umožní postupovať rýchlejšie k cieľom zlepšenia dohody. No a Možno ešte ako takú poslednú pripomienku vrátim sa k otázke Kuby, ale tiež ďalších rokovaní. Nie som si istý, ehm, či som súhlasil s tými, ktorí hovoria, že uplatňujeme dvojité štandardy. Treba sa pozrieť na štandardy, ktoré chceme dosiahnuť vo vzťahu ku každému partnerovi a každej časti sveta. Keď sa vrátim k tomu, čo som povedal, prvé moje odpovedi o, o širokom spoločnom základe spoločenských výhľadov, ktoré máme spoločne s Latinskou Amerikou, no to znamená, že sme si stanovili vzájomne, my a naši partneri sme si dali ako prekážku, a to preto, lebo chceme udržať tú úroveň vzťahov, chceme udržať seba, ostatných, aby sme dosahovali tieto vysoké úrovne. No a myslím, že to je najlepší signál, ktorý môžeme vyslať všetkým našim partnerom v regióne, s ktorými rokujeme a s tými, kde sme sa ešte nezačali tento proces. A tí, ktorí zažívajú problémy ako napríklad Venezuela, kde nemáme zmluvný vzťah, a kde myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v kontexte rokovaní s Mercosurom ukázali, aká je úroveň ambícií a realizácie akého, čo očakávame od akéhokoľvek partnera Mercosur. Čiže to nám myslím pomôže pri udržaní našich ambícií a kredibility v celom regióne. Ďakujem pekne. Very much. Ďakujeme za vaše vyjadrenie. Dúfam, že si uvedomujete, že sa s nimi vždy e, s vami budeme kontaktovať. Vidíte, že je veľký záujem z našej strany k vašej téme a je veľký záujem o priebeh rokovania. Ja si myslím, že Kuba je veľmi špecifický prípad a uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujeme e, veľmi pekne. Uh, I would like to announce that, uh, Rád by som informoval uh, o budúcom bode. To je výmena názorov so Stefanom Manservizim, novo vymenovaným vedúcim delegácie EU v Ankare. Bude to za zatvorenými dverami, takže poprosím všetci tí, ktorí nemajú oprávnenie ostať v sále, nech ju opustia a nech ostanú len tí, ktorí majú právo ostať na rokovaní za zatvorenými dverami. Jonas, hey. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr.